liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. Najskôr Poprosím vás, aby ste sa usadili. My tu máme teraz na eh, hlasovanie uznesenie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o dotácii na e, program ovocia, zeleniny, bananov a mliekovo vzdelávacích zariadení. Takže on blok teraz, kto je za návrhy gestorského výboru, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Teraz návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa 10 za, proti, zdržali sa, príjma sa 11 za, proti. Toto skontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Vidím, že e, dvaja, traja kolegovia ešte nie sú usadení. Zdá sa, že všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Príjima sa 16 za. Proti. Zdržali sa. Schvál... Príjima sa 26 za. Proti. Zdržali sa. Schvál... Schváľuje sa 27 za proti, zdržali sa, príjma sa 30 za, proti. E, skontrolujeme to elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Návrh sa prijíma. 33 za. Proti. Zdržali sa? Príjma sa 36 za. Proti? Zdržali sa? Príjma sa 37 za. Proti? Zdržali sa? Príjma sa 42. Takže želajú, želá si niekto kontrolu. Skontrolujeme 37. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schváľuje sa 42 za. Proti. Zdržali sa. príjma sa 43 za. Proti. Zdržali sa. príjma sa 60, 46 za. Proti. Zdržali sa. príjma sa 49. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. 19 za. Proti. 19. Zdržali sa. Je to schválené. Želáte si kontrolu? Dobre, takže 19. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Je to schválené. 50, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. 22 tým odpadá. 64 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 65, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 51 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 28 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 66 Takže 28. elektronická kontrola. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Je to schválené jednoznačne. 66 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 52, 53, identické návrhy za, proti, zdržali sa, Zamieta sa. 29 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schváľuje sa. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schváľuje sa. 54 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 32 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Myslím, že je to schválené, ale skontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 55 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 45 za. Proti. Zdržali sa schválené, 56, tým odpadá 67 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, trojka za, proti, zdržali sa, prijaté, 58 tým odpadá, štvorka za, proti, zdržali sa, schválené, 59 tým odpadá, 60 kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. E, peťka v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 61, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 6 za, proti, zdržali sa, schválené, sedmička za, proti, zdržali sa, schválené. Osmička tým odpadá. Pôvodný text odpadá 57. menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené 62 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 12 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 63 tým odpadá. Teraz hlasujeme o celom návrhu v pozmenenom znení. Menovejte hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kolegyne, kolegovia, Prerušujem zasadnutie do 19. hodiny, pretože o 19. príde komisár. You go? Yeah.